Uh, we have a communication strategy and, and we try, and that's not always easy, to simplify our, our uh, language and so, but uh, still a challenge. Colleague Salafranca, last one. Sí, muy brevemente. Gracias, señora presidenta. Gracias al señor eh, Tomé Muguruza por su presentación. Eh,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 Okay, these are some ideas. I, I, it's a, so a complex uh, issue that it's impossible to, to, in a short presentation, to speak about them too. Thank you. Yeah, the rapporteur of the Commission discharge would like to comment briefly because we have to go on. Ja, äh, die letzten Ausführungen von Herrn Figueredo provozieren mich dazu, wenn er sagt, dass wir insbesondere also auch äh, nachhaltige Landwirtschaft unterstützen wollen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 Vážená paní členkou Evropského účetního dvora, vy dneska přicházíte taková, mi zdáte se taková unavená, bez energie. Vždycky, když jsme vás viděli v Evropském účetním dvoru, tak překu, eh, překypujete energií a srdečností a teďka ta vaše prezentace mi přijde, jak kdyby jsme vás tady mučili, tak trošku vás chci pozbudit, trošku energie do vašeho projevu, protože samozřejmě máme na vás hodně nepříjemné otázky, jako na každého a jedna z těch základních otázek, která možná je nepříjemná a příjemná je, vy už jste byla členkou Evropského účetního dvora a byla jste jí pět let. Váš předřečník říkal eh, na otázku, jaké jsou největší slabiny Evropského účetního dvora. Říkal, já jsem tam jenom rok, já to nemůžu posoudit a vidím hlavně ty přednosti, ale vy už musíte vidět ty slabiny. Aby jsme vás poslali dál, tak bychom chtěli vidět, jak jaké jsou skutečné slabiny evropského účetního dvora a jakým způsobem se snažíte vy jako členka evropského účetního dvora s nimi vyrovnat napravit je nebo jak vidíte třeba do budoucna eh, by, kam by se měl evropský účetní dvůr eh, směřovat a na co by se měl soustředit. děkuji za odpověď a trošku entuziastickou.